predsedníctvo, ktoré odsúhlasilo túto cestu, aby prehodnotilo toto rozhodnutie, ktoré by zvýšilo publicitu pre vládu v Teheráne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Rozhodne váš návrh a vaše návrhy zoberieme na vedomie a zvážime. Zápisnica a text, ktorý bol prijatý zo zasadnutia z 29. septembra ste dostali. Máte nejaké námietky? Nevidím žiadne námietky. Zápisnicu považujeme za prijatú. E, proszę Państwa, mam informację, szanowni koledzy. Vážení kolegovia, mám pre vás e, túto informáciu. Chcel by som privítať delegáciu libanonského parlamentu pánov Kabaniho, Baciho a Pakraduniana. Európsky parlament Ehm, pripisuje veľký význam vzťahom s Libanonom. Viacero poslancov je členmi misie UNIPEM. Ehm, Libanon ehm, súhlasil s prítomnosťou volebnej pozorovateľskej misie z EÚ, čo je pre nás veľmi dôležité. Európsky parlament v týchto misiách zohráva významnú úlohu. Vzťahy medzi Európskym parlamentom a krajinami Mašreku predstavujú významný rámec pre politický dialog s našim parlamentom. Preto vás prosím, aby ste prostredníctvom pravidelných kontaktov pokračovali v tomto dialogu. Verím, že vaše včerajšie stretnutie s predstaviteľmi libanonského parlamentu boli užitočné a naši libanonskí hostia, ktorí navštívili ehm, Brusel, prispejú k zlepšeniu vzťahov medzi ich krajinou a Európskym parlamentom. Vítajte u nás. A teraz eh, niekoľko ďalších informácií. Poprvé, Mám, máme dobrú správu, ale aj znepokojujúcu správu z južnej časti EÚ. Vítame postupnú stabilizáciu e, situácie v Líbii, ale znepokojuje nás humanitárna situácia utečencov a e, premiestnených ľudí. Ja navštívim aj Libiu, aj Tunisko o niekoľko týždňov, aby som tam vyjadril názory Európskeho parlamentu týkajúce sa procesu demokratizácie a vytvárania voľného trhu, ako aj budúcej susedskej spolupráce medzi Európskou úniou a Libiou a Tuniskom. Násilie v Egypte sa musí zastaviť a e, prehlbovania napätia by mali vojenské orgány povzbudzovať skôr e, umiernený prístup a byť zárukou bezpečnosti náboženských menších, menším v týchto krajinách. V Sýrii a Jemene ešte režimy konajú násilným spôsobom voči svojej populácii, preto musíme vyzývať krajiny EÚ aj medzinárodné spoločenstvo, aby sa postavili proti tomuto brutálnemu potlačaniu. A teraz správy z východu. S hlbokou ľútosťou sme sa dozvedeli o rozhodnutí e, bývalého o rozhodnutí e, odsúdiť e, pani Timošenkovu na Ukrajine na 7-ročné väzenie. Je to porušenie demokratických zásad. Robíme si obavy z nezávislosti a transparentnosti súdnictva právny štát a skutočne nezávislé súdnictvo, to sú predpoklady na podpísanie asociačnej dohody koncom tohto roka. Vyzývam orgány na Ukrajine, aby rešpektovali zásady a hodnoty, ktoré sú základom našich vzťahov v rámci východného partnerstva. Dámy a páni, ďalšie oznámy. Pani Lena Ek ma informovala, že bola vymenovaná do švedskej vlády vzhľadom na príslušný odsek rokovacieho poriadku. To berieme na vedomie a parlament z, od 29. septembra 2011 vyhlasuje voľné miesto. Chcel by som vás informovať, že písomné um, E, oznámenie e, o uznaní palestinského štátu Európskou úniou je neplatné vzhľadom na to, že Európsky parlament prijal návrh uznesenia 29. septembra o situácii v Palestíne. Vzhľadom na existenciu tohto uznesenia písomné vyhlásenie bolo stiahnuté. A teraz máte pred sebou program, ktorý bol prijatý konferenciou predsedov 29. septembra podľa článku 137 rokovacieho poriadku. Po konzultáciách s politickými skupinami boli dohodnuté tieto zmeny 12. oktobra, to znamená dnes, najmä v súvislosti s prípravou Európskej rady 23. oktobra budú predložené návrhy uznesení. Termíny sú tieto. Návrh uznesenia čiže bude to o 12. hodine na obed 12. oktobra Ehm, pri pozmeňujúce návrhy, to je 11, o 11. hodine 12. oktobra. Všetko sú to termíny, ktoré už uplynuli. Ehm, rozdelené E, hlasovanie to môžete predkladať do 7. večer dnes. Čiže žiadosti o e, hlasovanie po častiach môžu byť ešte predložené. Ďalej, pristúpenie Bulharska a Rumunska do šengenskej oblasti, e, to je takisto predmetom ústnych otázok predložených skupinami ALDE, NGN a EFD tretí, B, tretí bod. E, situácia v Jemene a v Bahrajne e, sa bude posudzovať v širšom